úprimné privítanie chorvátským kolegom. 28. marca, 29. marca máme e, zápisnicu. E, chcem sa opýtať, e, či má niekto k tomu pripomienky alebo poznámky. Nik sa neozýva. Tým možno považovať zápisnicu za schválenú. Pán Dimitar Stonajov svoj